il presidente Dobré ráno vám všetkým, vážení kolegovia. Máme tu naozaj veľmi priateľskú, intimnú atmosféru. Otváram zasadnutie, vážení kolegovia. Máme tu oznámenie. Výbor Libe sa rozhodol, že vstúpi do medziinstitucionálnych rokovaní na základe článku 69 odsek 4 paragraf 1 e, nariadenia. Sú to rokovania, ktoré vyžadujú mandát. Tento mandát je k dispozícii na web stránke pléna. E, mandát pre rokovania bude zverejnený na základe ústneho schválenia na rokovaní podľa článku 62 odsek 2 poslanci skupín, ktorí tvoria minimálne polovicu, sa môžu vyjadriť do 13. februára, aby sa predložilo na hlasovanie tento mandát na medziinstitucionálne rokovanie. V opačnom prípade bude predložené, predložené rokovanie predložené hlasovanie o tomto mandáte. V opačnom prípade môže výbor začať rokovať. Môžeme prejsť k riadnemu programu dnešného zasadnutia. Je to správa pani poslankyne Gardíny ohľadom mechanizmu únie v oblasti civilnej ochrany. Dovolte mi dať slovo rovno pani spravodajkyni, pani Gardini. Máte slovo, nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Nachádzame sa e, v v momente, keď môžeme napísať veľmi peknú stránku histórie Európskej únie a práve preto mi dovolte hneď poďakovať všetkým ľuďom, ktorí pracovali na dosiahnutí tohoto výsledku. Začnem kolegami, spravodajcami, ale aj celým, spravodaj, celým parlamentom, ktorý preukázal, aká veľká je flexibilita tohoto parlamentu, aká veľká je naša kapacita venovať sa práve tomu, čo je ten konkrétny rozsah, čo je ten konkrétny právny základ tohoto mechanizmu európskej civilnej ochrany a tým dokážeme prekonať aj niektoré pochybnosti, niektoré rozpory eh, na úrovni niektorých členských štátov, ktoré boli možno mierne znepokojené. Ale dnes táto úroveň civilnej ochrany je spoločným výsledkom európskeho projektu. Vidíme, že to je veľká podpora európskych občanov, ktorí podľa Eurobarometru chcú, aby bola Európska civilná ochrana, chcú ju a chcú, aby Európska inštitúcia bola inštitúcia, ktorá je po ich boku v čase, keď čelia katastrofe alebo rôznym prírodným pohromám. A v situáciách, keď národné alebo lokálne orgány nedokážu sami zvládať túto situáciu. A práve preto sme napríklad videli podobne ako počas lesných požiarov v Grécku alebo v Portugalsku, eh, kde sme videli kde sme videli stratu stoviek ľudských životov, ktorým sa možno dalo predísť. Takisto aj obrovským hospodárskym škodám. Ak by Európa bola bývala, mala takýto systém európskej civilnej ochrany, mohli sme lepšie čeliť týmto katastrofám. No a dnes môžeme povedať, že sme dokázali zhruba rok od oznámenia komisie o spoločnej civilnej ochrane dokázali dosiahnuť tento výsledok a preto ďakujem za citlivosť aj za e, nasadenie komisára Stylianida. Máme dnes nástroj, ktorý Eh, umožňuje vytvoriť nástroj Rescue. Čo je Rescue? Rescue je nový nástroj, ktorý bol vytvorený na základe dodatočných zdrojov nad rámec tých, ktoré už dnes existujú a ktoré dnes majú k dispozícii členské štáty. Rozsah tohoto nástroja Rescue umožňuje nasadiť a mobilizovať eh, nevyhnutné kapacity na odozvu tam, kde je potreba. Samozrejme, to je potrebné najmä tam, kde je prevencia, príprava. Takisto je to Európska únia, vlastne, ktorá takto môže byť bližšie, bok po boku svojim občanom, umožní im čeliť prírodným pohromám, umožní im čeliť napríklad aj iným situáciám, rôznym incidentom, ktoré si vyžadujú väčšiu mobilizáciu e, síl e, civilnej ochrany, napríklad radiologické hrozby, chemické hrozby, jadrové hrozby a chcem pripomenúť, že ochrana pred požiarmi je niečo, čo veľmi pomáha aj ochrane životného prostredia, pretože sú štúdie, ktoré dokazujú, ako požiare spôsobujú až 20 emisí CO2 vo svete. Takže naozaj tu je veľa špecifických aspektov, ktoré, je, ktoré pokrývame týmto mechanizmom, ktorý sme dosiahli. A dovolte mi ešte pripomenúť aj ako talianke jednu osobu, ktorá ktorá nás opustila, Giuseppe Zamberelli, to bol otec civilnej ochrany v Taliansku a, a stal sa takto vlastne akýmsi otcom ochrany, a civilnej ochrany v Európe. Chcem venovať e, túto správu aj jemu a e, práve takýmto spôsobom sme vytvorili akýsi špecifický Erasmus, pretože je naozaj veľmi dôležité, aby tá spolupráca, ktorá existuje medzi členskými štátmi, bola ešte rozšírenejšia a zároveň aby boli aj e, európske vzdelávacie a e, školiace moduly, ktoré budú spoločné. Takže tie osoby, ktoré budú v rôznych krajinách Európy, v rôznych štátoch EÚ a mali by mať možno spoločný tréningový základ, takže dovolte mi eh, spomenúť úlohu tohoto veľkého človeka, ktorú zohral pri, eh, pri spoločnom pri spoločnom konsolidovaní týchto postupov a zaslúži sa od nás nielen teda potlesk, ale aj veľký úspech, veľký úsmev. Pardon, ďakujem pekne. Pán predseda hovorí, že dovolte mi tiež uznať úlohu pána Camberbetyho, ktorý, ktorého veľmi dobre poznáme za výbor DV. Pán eh, Pani Žovko, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení kolegovia, kolegyne. Dovolte mi poďakovať pani spravodajkyni a dovolte mi iba doplniť jej vyjadrenia. Pani Gardini naozaj urobila veľmi dobrý kus práce pri príprave e, tejto správy, najmä keď e, opisovala, alebo teda sa vyjadrovala k mechanizmu civilnej ochrany v Európe Dovolte mi tiež poďakovať aj komisárovi Stylianidovi. Bola som spravodajkyňa pre toto stanovisko a trvala som na tom, že je nevyhnutné posilniť národné kapacity v oblasti civilnej ochrany, kde mechanizmy v rôznych krajinách v rôznych členských štátoch by mali byť navzájom komplementárne, navzájom by sa mali doplňať. Tento nový nástroj by mal byť zameraný na predchádzanie rizikám. Máme tu mnoho lesných požiarov, ku ktorým dochádzalo v ostatných rokoch, predovšetkým na juhu Európy a naozaj potrebujeme začať konať. Dovolte mi, aby som požiadala tie krajiny, ktoré nemôžu plne sa zapájať do tohoto procesu, aby získali aj nejaké prostriedky na prepravu, aspoň 50 prepravných nákladov. To je veľmi dôležité pre Chorvátsko. Chorvátsko skutočne potrebuje tento nástroj a môže byť veľmi dôležitý pre všetky preventívne opatrenia. Zároveň aj Rescue EU, mechanizmus, by mal vždy umožňovať členským štátom, aby e, kontrolovali aj reálne nasadenie civilnej ochrany e, mimo územia členského štátu. Chcem vám poďakovať za tieto mechanizmy, ktoré umožnia európskym obtajom, ne, občanom pardon, necítiť sa izolovaní. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi dať slovo komisárovi Stelianidovi. Nech sa páči, máte slovo a ďakujem pekne aj za vašu prítomnosť dnes v pléne. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, vážení kolegovia. Vystupujem pred touto snemovňou zhruba po roku, odkedy sme predstavili náš návrh, tento návrh na posilnenie nášho mechanizmu civilnej ochrany. Dnes, po roku, bude parlament hlasovať za najambicioznejší systém civilnej ochrany, ktorý kedy v Európe existoval. A dnes parlament hlasuje aj za niečo, alebo teda bude hlasovať o niečom, čo bolo kedysi pred pár rokmi politicky nepredstaviteľné. A takto medzi priateľmi môžem byť úprimný. Naozaj to bolo veľmi ťažké, veľmi náročná práca presvedčiť naše členské štáty, aby prijali tento upgrade. Ale v konečnom dôsledku sa nám podarilo spoločne dosiahnuť tento veľmi ambiciózny spoločný projekt. Takže dnes som naozaj veľmi rád, že môžem byť občanom Európy, že som európskym občanom a dovolte mi predovšetkým vyjadriť eh, svoju hlbokú vďačnosť spravodajkyni pani Elizabete Gardini za jej vedúcu úlohu a takisto chcem poďakovať aj všetkým kolegom, kolegyni Žovka, kolegyni Fernández a všetkým ostatným spravodajcom zo všetkých ostatných politických skupín. Samozrejme osobitne chcem poďakovať aj parlamentným skupinám, celom Európskemu parlamentu za veľkú podporu, za veľkú podporu pri presadzovaní tejto prelomovej a kľúčovej iniciatívy. Vážení kolegovia, S vašou politickou podporou bude Rescue EU realitou už počas ďalšej sezóny lesných požiarov a E, je to aj spoločné, spoločný príspevok k nášmu spoločnému cieľu, aby sme chránili našich občanov, aby sme ochraňovali ľudské životy a chránili ich živobytie. E, ja som naozaj trval na záruke, aby sme tu mali väčšiu mieru e, ochrany pred prírodnými pohromami, aby bola k dispozícii okamžite. Dnes vám viem povedať nasledujúce Pracujeme veľmi úzko s členskými štátmi, aby sme čím skôr nasadili a zmobilizovali e, prechodnú fázu Rescue EU, tak aby e, tieto e, kapacity a zdroje, ktoré máme pre čelenie prírodným pohromám, boli nasaditeľnejšie už počas tohoto roka 2019. Spätná väzba od členských štátov je zatiaľ veľmi pozitívna a chcem poďakovať aj všetkým členským štátom tu v pléne za ich pozitívny prístup k tejto téme. Nemajme žiadne ilúzie. Prírodné pohromy len tak neprestanú. Práve naopak, stanú sa stále pravidelnejšími a intenzívnejšími práve kvôli klimatickým zmenám. To nie je niečo nové. To je niečo, čo sa deje už teraz. A s tým sa musíme vysporiadať práve s kvôli klimatickým zmenám. To, čo chceme dosiahnuť RescEU, je dosiahnuť lepšie vybavenie nás všetkých, aby sme dokázali čeliť týmto prírodným pohromám, ktoré sú spôsobené klimatickými zmenami. Vážení kolegovia, s touto novou legislatívou sa snažíme klásť aj väčší dôraz na pripravenosť. Európsky parlament eh, veľmi jasne povedal, že toto je priorita a urobili sme naozaj všetko, čo je v našich e, schopnostiach, aby sme vytvorili systém, ktorý bude podporovať členské štáty viac, umožní výmenu informácií a navzájom sa od seba učiť. Vážení kolegovia, Dnes si skromne pripomíname začiatok novej éry európskej civilnej ochrany. Toto je o Európe, ktorá chráni. My všetci, ako som už hovoril, dlžíme takýto projekt našim občanom. A dovolte mi uzavrieť svoje vystúpenie tým, že poviem a zdôrazním, že všetci by sme mali byť hrdí na tento výsledok a chcem vám veľmi pekne poďakovať za vaše nasadenie, odhodlanie aj za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz v mene komisáru rozpoč- pre rozpočet Pán Fernández, nech sa páči. Dobrý deň, pán predseda. Európa, e, ktorú členské štáty chcú ochraňovať, je prioritou ochrana životného prostredia, je absolútna priorita. V Portugalsku to vyzerá tak, že mm, sa udiala en, enormná tragédia, kde viac, viac ako 100 ľudí stratilo svoj život pri lesných požiaroch. Je to ten mechanizmus eh, poukazuje tiež na solidaritu Európskej únie. A samozrejme, je, nie je to jediné riešenie, ale eh, prípadne čiastočná suverenita v určitých oblastiach aj v civilnej ochrane posilňuje v podstate tú uh, suverenitu. My, členské štáty sa snažia o ochranu ľudí a o profilaxiu, prevenciu. Aj naďalej tom musíme pokračovať. Ale existujú samozrejme ministri financí, ktorí neboli nadšení Práve e, z tejto dohody ide o 2 milióny eur a o tie sa hádali. Je to absolútne smiešná suma, e, ktorá vlastne ide až do roku 2020. je Treba len počiaknúť, aký dôležitý tento mechanizmus je. a Aj pán komisár, ďakujem vám veľmi pekne. E, takisto pán spravodajca, pani spravodajkňa Gatini, je to dôležité a je dôležité, aby pre Európsku úniu boli ľudské životy na prvom mieste. Pána Mlinára nevidím, takže prejdeme k politickým skupinám za PPE. Pán Gambus, 1,5 minúty. Nech sa páči a poprosím aby ste dodržiavali pridelený čas. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, Európa sa buduje cez solidaritu a práve takto otvára svoje dvere občanom. To je princíp, ktorý dnes viac ako kedykoľvek predtým musíme zdôrazňovať v tejto sále. Solidarita medzi európskymi občanmi sa buduje na základe, na základe základnej pomoci a síce pomáhať si eh, v situáciách, ktorým, eh, ktorým nedokážeme čeliť samostatne. Dobrým príkladom sú požiare v Galícii a v Portugalsku v roku 2017 práve tu by sme mali byť spoločne bok po boku bojovať proti týmto fenoménom a, a najmä by sme si mali uvedomiť, že je zlyhanie, ak Európa nedokáže čeliť takýmto katastrofám. Nasadenie takéhoto mechanizmu civilnej ochrany bude veľmi dobrým nástrojom, ktorý sa dá dobre skombinovať aj s európskym, európskymi zbormi Solidarity a takýmto spôsobom môžeme byť hrdí na Európsku úniu a dokazovať, že práve takto dokážeme spoločne čeliť výzvam, ktoré sa nachádzajú pred nami. A práve za to chcem poďakovať pani Gardiny, kolegyni, ktorá má na starosti prácu na tejto zložke, za veľmi dobrý výsledok, ktorý dosiahla a takisto aj za veľmi dobré fungovanie a priamy dopad, ktorý tento nástroj bude mať na budúcnú na budúcu európsku spoločnosť. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pán komisár. Demok- Za socialistov a demokratov ďalej vystúpi pán Andrulakis. Nech sa páči, Nikos, máš dve minúty a pol. Ďakujem pekne. Posledné, za posledné roky mnohí mnoho občianky občania Európskej únie mali ten pocit, že inštitúcie sú od nich veľmi vzdialené. Um, občania bojovali o lepšiu ochranu pred um, prírodnými katastrofami a bola to vlastne cesta našej, no, našho spoločného snaženia ehm, zaviesť vlastne ochranu pred katastrofy, um, respektíve rozšíriť túto ochranu aj na Európsku úniu. A dnes vidíme, že um, E, ochrana najslabších pred prírodnými katastrofami je e, takým e, kvázi zákonom. A my všetci, čo sme v Schengene, aj v Portugalsku, aj všade inde, my si nevieme ani predstaviť, že keby sa stala nejaká nová stratégia, že znova potom budeme len rozprávať. Boli lesné požiary nedaleko Aten, kde zomrelo 100 tisíce ľudí a preto sa musíme snažiť mať nejak nájsť nejakú zásadnú odpoveď na všetky tieto problémy. My musíme ťahať všetci na, e, za jeden povraz a všetky inštitúcie spoločne musia nájsť e, odpoveď. Musíme e, vsadiť do toho viac a môžeme spoločne určite spôsobiť, spôsobiť viac alebo urobiť viac ako jednotlivec samotný. Samozrejme máme balík, je to solidarita, nie je to samoučelné, ale je to, dvo, je to odpoveď na danú situáciu. A tu samozrejme môžu zohrávať úlohu aj politické eh, úvahy, ale nesmieme eh, ísť proti solidarite. Pokiaľ sa nám to podarí, tak by sme mali aj v rámci eh, kapacít na ochranu a boje s prírodnými pohromami nadobudnúť napríklad zakúpiť požiarné lietadla a E, ďalšiu techniku. E, je dobré, pokiaľ by sme využili európske prostredie na posilnenia národných kapacít e, v krajinách ako Grécko. My máme veľké slabiny práve vyplývajúce z hospodárskej, z ekonomickej krízy a preto je, mne, preto je pre nás veľmi dôležité dostať podporu a chceme preto sa zúčastniť na tomto mechanizme. Pre nás, nám sa podarilo uh, odmietnúť ehm, e, návrh rady, ktorá chcela oslabiť tento mechanizmus. Je dôležité, aby sme prijali návrh komisie, preto ide tu o prevenciu, o prostriedky pre všetky členské štáty, e, tak aby sa posilnili ich kapacity e, v prípade núdze. Myslím si, že členské štáty by mali mať priežitosť získať ochranu, efektívnu ochranu vždy podľa danej situáciu. Ďakujem za ECR, pani Geri, pán Gerike. Minúta 30. Áno, v mene ECR by som vás chcel e, informovať a, všetkých, a poďakovať sa všetkým kolegom z komisie z rady, ktorí sa e, zúčastnili na vypracovaní tohto interinstitucionálneho mechanizmu. A zvýšok EU eh, e eh, prostriedky, prostriedky Európskej únie pomôžu členským štátom na by pomáhali, pokiaľ by eh, kapacity členských štátov nemali, eh, neboli dostatočné príboji s takými prírodnými katastrofami, ako boli lesné požiary minulý rok napríklad. Napríklad je dôležité, aby sme zakúpili, eh, zakúpili tiež požiarné lietadla, haziace lietadla, ktoré by boli v tomto nápomocné, pretože tie katastrofy sa budú konať naďalej. Klimatická ochrana pred katastrofami je záležitosť najlepšej praxe a my ako spoločná Európa um, znášame aj um, zodpovednosť pred celým svetom. E, ďakujem pekne pani Jatermaky na minútu. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem aj spravodajkyni Gardiniovej za vynikajúcu prácu. Je vynikajúce, že konečná zodpovednosť, teda respektíve konečný výsledok v tejto oblasti je taký, že Hlavná zodpovednosť za záchranné služby je naďalej na úrovni členských štátov. Spoločné zdroje Európskej únie sa budú využívať len ako forma podpory a pomoci v tej záverečnej fáze. E, žiaden členský štát e, nemôže outsourcovať e, tieto mechanizmy záchrany iným členským štátom. To by bolo nebezpečné a nezodpovedné, pretože vieme, že keď dôjde ku katastrofe, vtedy je treba konať okamžite a práve tie úvodné chvíle sú zo všetkého najdôležitejšie. A ak budeme vyčkávať, že záchranné služby prídu z druhého konca Európy, tak eh, vieme, že sa to prejaví na negatívnejších výsledkoch takejto záchrannej operácie. Teda členské štáty majú hlavnú zodpovednosť za to, aby sa bojovalo proti ničeniu ale tiež Európska únia má v tomto procese svoju úlohu. Európsku úniu, Európska únia zohráva podpornú úlohu, taktiež v rámci prevencie sa musí angažovať e, v snahe pripraviť sa lepšie na katastrofické situácie a taktiež je treba zaistiť, e, mm, aby mechanizmy, ktoré sú určené na záchranu, boli kompatibilné. Ale v každom prípade ešte raz dôrazňujem, že členské štáty v prvom rade sú zodpovedné. Samozrejme je dôležitá spolupráca medzi jednotlivými subjektami tejto eh, záchrannej oblasti. Čo sa týka ochrany lesov a taktiež lesných požiarov, tu je treba konať preventívne, aby sa, e, sme sa snažili zabrániť týmto požiarom už vopred e, opatrným narábaním s lesmi. Ďakujem pekne, pán Papadimulis, na minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mm, je to jedna z mála pozitívnych akcií, ktorý, ktorú sme podnikli my e, tu ako Európsky parlament za posledný čas a za posledné obdobie. Toto sa treba, um, toto treba vidieť aj ako uh, e, dostate tláku Európskeho parlamentu a pán Castriani, ktorý spolupracoval s komisiou a s parlamentom, e, bol to tiež tlak vyvíjaný zo strany niektorých členských štátov. Uh, Samozrejme, boli tu tiež tie tragické prípady, ktoré to takisto um, počerkli, tie obrovské lesné požiary v Portugalsku, uh, ktorí zničili toľko ľudských životov, alebo aj u mňa. V mojej krajine v Grécku uh, záplavy, um, zemetrasenia v Taliansku, ktorí zo sebou priniesli takisto veľa mŕtvych životov, ale aj veľké uh, požiary lesov vo Švedsku napríklad. Teda aj členské štáty e, na severe e, pochopili, že klimatické zmeny sa netýkajú len juhu a že, spoločná a že potrebujeme spoločnú podporu zo strany Európskej únie. My sme týmto viac menej dostali lepšiu Európu Dúfam a vďaka práci Európskeho parlamentu sa mohol tento návrh aj podstatne zlepšiť. Takže dúfam, že dostaneme širokú podporu v parlamente. Ďakujem Teraz e, pán Mandl za minú, na minútu, nech sa páči, minúta 30. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, vážené kolegyne a kolegovia, aktuálna zima v mojej krajine v Rakúsku takisto ukázala, že združené požiarnické sily, záchranári a všetci ostatní boli excelentne pod, e, pripravení na katastrofické situácie, tak na lokálnej ako aj regionálnej úrovni. My sme Európska únia a my musíme mať tú silu nečakať na pomoc zvonku, keď dochádza k veľkým katastrofám ktoré nie sú predvydateľné a ktoré, e, na ktoré sa musí zareagovať na nadregionálnej úrovni a preto považujem za veľmi správne, keď Európska komisia iniciovala takýto spoločný mechanizmus únie v oblasti civilnej ochrany a tak ako moji kolegovia predo už povedala, my v parlamente sme tento návrh značne, značne vylepšili. Je menej centralistický, menej byrokratický a teším sa, že v predsedníctve, počas eh, predsedníctva rady eh, mojej krajiny Rakúska sa doviedla, eh, doviedla táto, doviedol tento návrh z koncu návrh komisie, ktorý hovoril, ktorý mal obsiahnutý command and control, to znamená riadenie a komando úroveň, um, vidíme, uh, sa zapredstavilo do podpory. Podpora predovšetkým, uh, vidíte, že uh, červeno-bielo-červený príklad z Rakúska ukázal na to, že je potrebné byť nasaditeľný bez toho, aby sa očakávala nejaká veľká pomoc zvonku. Ďakujem, pán Zoriny, 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne. Tento mechanizmus e, v oblasti civilnej ochrany je veľmi vydarený. Členské štáty môžu e, sa navzájom podporovať a Európska únia tu môže takisto do toho vstúpiť a koordinovať a pomáhať. Doteraz bola civilná ochrana a ochrana pred katastrofami dobrovoľná a musíme si jasne povedať, že nebolo to, nebolo to chýbanie solidarity, ale e, bolo to nedostatok prostriedkov e, v rámci celej Európskej únie. Únie teraz e, myslíme sa tieto veci podstatne zlepšia, budú sa robiť opatrenia tak, aby sa solidarita, solidarita aj konkretizovala a Európska únia sa tým priblíži k občanom a lepšie im môže pomôcť. Členské štáty budú tak môcť zvládať tieto rizika podstatne lepšie, budú môcť oveľa lepšie využívať svoje vlastné prostriedky a nebude sa to musieť eh, po, nebude sa to môcť posunúť. Nebude sa môcť ani diskutovať o rôznych administratívnych a ďalších ťažkostiach a prekážkach, ale do roku 2020 by, by sme to mali vlastne by sme to mali vlastne mať zabezpečené. Ja som položil písomnú otázku, ako vyzerá pokrytie financovania uh, v tých, týchto opatrení a pokiaľ by sa to dnes už zverejnilo, tak to by do, nebolo by to prískoro. Musí, musíme to zvládnuť v tejto legislatívnej perióde, pretože katastrofy nebudú na nás čakať. Potrebujeme čím skôr pomoc. E Ďakujem pekne. Pán komisár, pán predsedajúci, je nevyhnuté spolupracovať v prípade katastrofických e, situácií, najmä ak ide o rozsiahle katastrofy. Um, je nevyhnutné koordinovať záchranné síly, taktiež je treba rozdielovať prostriedky, ktoré sú k dispozícii. Európska únia zatiaľ ešte neurobila všetko, čo by mohla v tejto oblasti. Už sme boli svetkami katastrofálnych lesných požiarov v roku 2017 v Portugalsku a tu opäť sa ukázalo, že reakcia nebola dostatočná. Je treba naozaj prejaviť znepokojenie najmä vzhľadom na to, že sa opäť škrtajú ďalej prostriedky, ktoré komisia by mala vyčleniť a tým pádom katastrofy e, bude sa im o mnoho ťažšie predchádzať. A e, to opäť spôsobí ďalšie katastrofy. Katastrofy teda budú tak či tak vyskytovať, ľudia sa budú musieť nejakým spôsobom brániť, teda nerobí sa všetko, čo by sa mohlo, aby sa situácia zlepšila. Je dôležité, aby riadiace zložky ostali na národnej úrovni, aby tam bola hlavná zodpovednosť, tam totiž sú najlepšie poznatky. Ten pôvodný návrh komisie stanovoval isté rizika. To našťastie sa podarilo napraviť. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Teraz sa dostávame k spontánnej časti rozpravy k HDI. Pani Cabezon Ruiz na minútu. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Uh, Dovolte mi dnes osláviť to, že sme dokázali zmobilizovať a spustiť tento mechanizmus, ktorý robí Európu lepšou, Európu solidárnejšou a dokáže minimalizovať dopady e, prírodných pohrôm, ktorým čeli Európska únia. Zároveň treba mimoriadne oceniť aj to, že sme dokázali zmodifikovať aj Európsky fond Solidarity, ktorý pomáha vlastne financovať opravy po týchto prírodných pohromách. Vždy sme žiadali, aby sa zaviedlo aj životné, zaviedol aspekt životného prostredia, ktorý má jasné dopady alebo jasné vyčísliteľné hospodárske škody. A to by sme mali tiež zobrať do úvahy pri vypočítavaní pomoci. Zároveň nevyhnutá, aby sme vypočítavali finančnú pomoc týmto kritériám na základe skutočného HDP na osobu, nie na úrovni celej krajiny alebo celého regiónu, ale na úrovni mikroštruktúra mikroregiónov. Takýmto spôsobom budeme vedieť účinnejšie e, čeliť e, jednotlivým pohrobám a zároveň aj e, zabezpečovať obnovu týchto regiónov. V tomto smere je dôležité, aby sme dokázali upriamiť pozornosť za túto potrebu a mobilizovali tento fond účinnejšie. Tu nám ešte chýba adekvátna revízia. A držím palce vo vašej práci, pán komisár. Ďakujem pekne, pán, pán poslanec Maria, na minútu, nech sa páči. Prezidente. Ďakujem. Prírodné katastrofy žiaľ sú pravidelným úkazom Európskej únie a to vzhľadom na klimatické zmeny. Boli sme svedkami veľmi vážnych katastrof. Došlo k e, smrtiacim záplavám v regióne Atika, v regióne Aten. 100 tisíc ľudí prišlo o život v Maty. Nedaleko Aten taktiež došlo k požiarom aj v Portugalsku. Taktiež došlo k zemetraseniam v Taliansku, tam prišli mnohí o život. Toto všetko dokazuje, že Európska únia musí mať mechanizmus civilnej ochrany, ktorý sa bude držať aj zásady solidarity. Myslím, že kroky, ktoré sa tu prijali, sa oberajú správnym smerom. Členské štáty si musia uvedomiť, že nemôžu, nie je možné trestať tie krajiny, ktoré chcú tento mechanizmus využiť, pretože žiaľ, prírodné katastrofy spôsobujú, že tieto krajiny tento mechanizmus potrebuje. Treba prieť rozhodnejšie kroky na to, aby sme pomohli týmto krajinám, ktoré sú náchylnejšie na tieto katastrofy. Žiaľ, sú to krajiny južnej časti EÚ. Pani Kadembach je ďalšia. Ďakujem pekne, pán predseda. Dnešná rozpráva opäť raz dokazuje, a to veľmi jasne, že problém prírodných katastrof a ochrany proti katastrofám musíme vnímať multisektorálne. Ide o ochranu klímy, o územné plánovanie, ale tiež ide o vzdelávanie, o školenia vopred, teda o prevenciu ide. Musíme byť pripravení na tieto formy katastrof. Tiež je potrebný lepší monitoring Myslím, že dnešná rozprava a dúfam, že aj odsúhlasenie mechanizmu civilnej ochrany Európskej únie bude veľmi významným príspevkom k tomu, aby v budúcnosti sme našim Európanom a Európankám mohli povedať, že v prípade katastrof sa Európa spojí to znamená, že nie len jednotlivé regióny, samozprávy, členské štáty by sa mohli schovať pred svojou zodpovednosťou. Znamená to len, že v prípade katastrofy Európa bude pripravená podporiť finančne, technicky, taktiež poznaním, aby tam, kde sa vyskytne takéto utrpenie dôsledku prírodných katastrof alebo aj dôsledku ľudského zásahu, aby sa podarilo tieto škody čo najskôr zmierniť. Ďakujem. Ďakujeme. Pán Rope je ďalší. Ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisárie. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Otázka, ktorej sa venujeme, je veľmi dôležitá. V niektorých prípadoch eh, jeden samostatný členský štát nedokáže čeliť problémom, ktorých sa ocitne. Dajme tomu v prípade jadrovej elektrárne Dostrava v Bielorusku. Vieme už teraz, že budovanie tejto jadrovej elektrárne prebehlo tak, že boli porušené medzinárodné štandardy v tejto oblasti. A toto všetko prebieha vo vzdialenosti 20 kilometrov externej hranice Európskej únie. To predstavuje potenciálne riziko eh, obrovských rozmerov. Preto chcem požiadať Európsku komisiu, aby sa vyjadrila, či urobí všetko preto, aby zaviazala Bielorusko, aby sa držalo medzinárodných platných noriem a pravidiel v tejto oblasti. A tiež sa chcem opýtať, či komisia má v pláne prijať kroky na to, aby sa zabranilo budúcim obetiam možnej katastrofy. Ďalší rečník. Pán Kaputo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ehm, po rozhodnutí posilniť mechanizmus civilnej ochrany v Európe sme sa všetci mohli trochu vydýchnuť, pretože e, situácie z roku 2017 a 2018, e, povodne, lesné požiare a iné katastrofy jasne demonstrujú, aká je tu potreba. A nestačí, aby sme spolupracovali len na báze dobrovoľnej. Je dôležité, aby sme dokázali účinnejšie zapájať pomoc jednotlivých členských štátov, ktoré e, môžu pomôcť tej krajine, ktorá vyžiadala pomoc. Vytvorenie legislatívy, ktorá umožní členským štátom odpovedať rýchlejšie a mobilizovať svoje zdroje e, účinnejšie, je výborným posilnením režimu civilnej ochrany. A zároveň tu je žiadosť, aby sme posilnili prostriedkami fond Rescue EU. A v tomto smere je dôležité, aby sme mali adekvátne finančné kapacity pre čelenie takýmto katastrofám. Tu je dôležité, aby sme dokázali nasadiť aj letecké prostriedky, napríklad pri hasení ehm, lesných požiarov, ehm, budovať lesné alebo teda polné nemocnice, ehm, núdzové ubytovanie a iné kapacity, ktoré sú nevyhnuté. Ďakujem pekne pani spravodajkyni a Teraz dávam slovo pánovi komisárovi na odpoveď a potom pani poslankyni Gardini, nech sa páči. Vážny pán predseda, kolegyne, kolegovia, keď sme spustili túto iniciatívu pred dvoma rokmi, keď sme sa aj začali venovať, úprimne povedané, nebola veľká ochota zo strany mnohých členských štátov. Vedel som už vtedy, že ak by sme zvýšili kapacity, bolo by to veľmi dôležité. Tiež som vedel, že ak by sme mali viac finančných prostriedkov k dispozícii, aj to by bolo dôležité. Vedel som, že lepšie eh, ošetrenie rámca pre vyspredovanie sa s rizikami by bolo veľmi dôležité, ale pre mňa osobne, a ako vidím, tak aj pre vás, to najdôležitejšie je to, čo sme dosiahli týmto mechanizmom Rescue. Vlastne sme posilnili obrovskú solidaritu, tiež sme zvýšili efektívnosť obrovskej solidarity, zvýšili sme um, účinnosť európskej solidarity a jej hmatateľnosť a to veľmi priamo a blízko našim občanom. To je to najdôležitejšie, osobitne v týchto časoch, keď náš, náš spoločný európsky projekt eh, čeli pochybnostiam z rôznych strán, žiaľ, najmä v časoch, eh, keď eh, nás čakajú veľmi významné európske voľby. Prinášame tento konkrétny výsledok, plníme náš sľub, aby sme budovali Európu, ktorá chráni, ktorá zachraňuje životy a je to naozaj eh, veľmi významný výsledok a ešte raz sa zaň ďakujem. Ale chcel by som eh, vám dať jednu radu. Keďže máme mnoho skúseností v tomto našom spoločnom úsilí, toto je prvý významný krok. Musíme pokračovať, aby sme ďalej posúvali na vyššie úrovne tento európsky mechanizmus civilnej ochrany aj do ďalších oblastí, najmä v sektore zdravotnej starostlivosti. To je ďalší významný krok, ktorý budeme musieť eh, vykonať. Ďakujem. Ďakujeme. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. A teraz má slovo pani spravodajkyňa. Pani Gardini, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Vypočula som si naozaj veľmi pozorne vystúpenia všetkých. A chcem potvrdiť, že to dokazuje to, že tu máme jednotu, že tu máme dobrú spoluprácu medzi všetkými politickými skupinami a všetkými, všetkými poslancami, čo je naozaj veľmi dôležité. Dovolte mi ešte reagovať aj na to, aký kus cesty sme prekonali od posledného mandátu kde sa vôbec hovorilo o koncepte prevencie. Dnes e, vlastne máme tu um, udržateľnú alebo jednoznačnú integrálnu súčasť spolupráce v oblasti civilnej ochrany. Tá cesta, ktorú sme urobili od tohto obdobia, má vedie k veľkému optimizmu. Chcem e, poďakovať aj pánovi komisárovi, ktorý mal ťažkú prácu, musel presvedčiť niektoré členské štáty. Treba povedať, že v tomto smere je aj taká otázka kultúrnej transformácie, že môžeme mať potrebu pomoci od iných. Niekedy to je otázka hrdosti, s ktorou musíme bojovať a práve preto je veľmi dôležité, aby sme napríklad ehm, sa poučili e, z, prí, z príkladov, ako bola katastrofa v Fukushime. Krajina, ktorú sme považovali za najlepšie zorganizovanú a pripravenú na svete, nedokázala čeliť tejto katastrofe sama. Európa, ktorá chráni, Európa, ktorá pomáha, to musí byť e, e, realita stále silnejšia a práve vďaka práci komisára a práce, práci parlamentu aj rady Máme nakoniec v rukách nástroj, ktorý robí Európu bezpečnejšou. A som naozaj veľmi rada, že som mala možnosť um, pomôcť a zaviesť aj takéto prechodné obdobie, ktoré nám umožní, aby sme boli pripravení ešte pred budúcim letom, lebo veľmi dobre sme videli, aké veľké katastrofy ehm, nečakane zasiahli náš kontinent minulý rok. Videli sme, koľko životov ehm, vlastne padlo alebo bolo stratených práve kvôli lesným požiarom na juhu Európy. Dovolte mi tiež poďako- poďakovať aj všetkým, ktorí na tom pracovali. Spomínala som, že tento deň chcem venovať pánovi Camberletimu a e, spomenúci na stovky tisícok ľudí, ktorí vo všetkých krajinách Európy pracujú pre bezpečnosť nás ostatných, tí, ktorí pracujú v civilnej ochrane, tí, ktorí pracujú v požiarných jednotkách a zboroch, e, dobrovoľníci, všetci tí, ktorí pracujú pre našu bezpečnosť. Civilná ochrana má mnoho rôznych podôb a práve preto um, budeme musieť aj lepšie zadefinovať, čo je civilná ochrana v budúcom uh, mandáte, ale uh, treba si uvedomiť, že táto téma je veľmi dôležitá pre budovanie Európy, ktorú, ktorá sa nám páči. Európa, ktorá chráni, Európa, ktorá pomáha, Európa, ktorá je solidárna, ktorá je bok po boku občanom. Ďakujem všetkým a dobrý kus práce sme urobili. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Ďakujem pani Gardini. Ukončujem diskusiu. Samozrejme chcem poďakovať všetkým, ktorí pracovali na tejto téme, ako aj pani spravodajkyni. Teraz môžeme prejsť ďalej ďalším bodom na programe dnešného rokovania. Je správa pani Guteland. Je to otázka trvalo udržateľných použite, trvalo udržateľného používania pesticídov. Pani Guteland tu bohužiaľ dnes nie je medzi nami, na jej mieste si vypočujeme pani Dali. Miriam, máš slovo, nech sa páči. Grazie, prezident. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem. Srdečne zdravím všetkých kolegov aj pána komisára. Neskôr by som sa rada poďakovala Jute Guteland za vynaložené úsilie v tejto správe ako ste spomenuli, pán predseda Juta dnes nemôže byť prítomný, ale chcela by som uznať eh, naozaj obrovský kus práce, ktorý eh, vykonala spolu s ostatnými kolegami v tejto oblasti, kolegyne, kolegovia. Ja som jedna z tých, eh, ktorí sú presvedčení o tom, že súčasné využívanie, intenzívne využívanie pesticídov v Európe už nie je udržateľné a takto neudržateľné využívanie pesticídov je problémové pre životné prostredie, ale pre zdravie našich ľudí a môže to mať negatívne dopady na polospodárov, ktorí používajú takéto prostriedky a tiež na širokú verejnosť, ktorá môže prísť do kontaktu s takýmito chemikáliami, ktoré sú vo verejných priestoroch, teda v parkoch e, a tiež na školských dvoroch. Udržateľné využívanie pesticídov e, a smernica, ktorá to ošetruje, e, stanovuje viacero pravidel, ktoré môžu nastoliť trvalé udržateľné využívanie pesticidov, ale je Jasné, že členské štáty túto legislatívu neimplementujú správne, túto legislatívu. Namiesto toho sme svedkami situácie, keď využívanie pesticídov v Európe je čoraz eh, intenzívnejšie od 90. rokov, neustále vzrastá. A je dosť eh, ironické, že napriek eh, rozvoju plnospodárstva, napriek rozvoju pesticídov, ktoré sa dajú využívať v nízkych dávkach v priemere, vidíme, že pesticídy, aj využívanie nie, že pokleslo, práve naopak stúplo aj keď eh, sa podarilo dosiahnuť istý pokrok, eh, čo sa týka kontrol v sprejovacom vybavení, taktiež eh, v školiacich procesoch a v taktiež v mechanizmoch, ktoré zistujú, ako najoptimálnejšie striekať pesticídy. Ešte nie je dostatočný pokrok v hľadaní alternatívnych riešení. Okrem toho, nemáme dostatočné, jasné, kvantifikovateľné ciele v národných akčných plánoch členských štátov. Väčšina z týchto plánov okrem toho neurčuje presne, ako tieto ciele by sa mali plniť. Máme dojem, že taktiež nie je dostatočný pokrok ani v oblasti integrovaného eh, riadenia pesticidov. Je treba, aby členské štáty k tomuto pristupovali naozaj s plnou vážnosťou, pretože európsky občania sú čoraz viac znepokojení a očakávajú zníženie závislosti od pesticidov. Polnospodári v Európe majú právo používať látky, techniky, metódy, ktoré nebudú ohrozovať eh, ich zdravie a tiež eh, také, ktoré nebudú mať negatívny dopad na životné prostredie a na pôdu. Musíme vytvárať stimuly, ktoré dokážu eh, veci zmeniť. Také stimuly, ktoré môžu pomôcť polospodárom znižovať mieru pesticídov a tiež, ktoré prinesú nasadzovanie udržateľnejších nechemických metód. Pre našu skupinu je prioritné, aby Európska únia a členské štáty zintenzívnili svoje úsilie v snahe presadiť udržateľné využívanie pesticídov. Musíme naďalej pracovať na tom, aby sme vytvorili beztoxické prostredie, v ktorom zaistíme, že ľudské zdravie a ekosystémy budú dostatočne chránené proti dopadom v súčasnosti široko nasadzovaných pesticídov. Už máme nástroje, teraz musíme zajistiť, aby členské štáty plnili to, čo sa stanovilo, tak aby plnospodári, spotrebitelia, občania a taktiež životné prostredie mali prospech z uzrateľných alternatívnych metód. Lepšia implementácia tejto smernice je nevyhnutná na to, aby sme zaistili skutočný priebeh tejto zmeny. Ešte by som rada poznamenala, viem, že dobre prebiehala spolupráca medzi tednými spravodajcami a v mene Juty by som sa rada poďakovala všetkým kolegom z jednotlivých politických skupín za ich konštruktívny prístup a tiež za veľmi cennú podporu Eh, Jutinej práci. Dnes budeme mať možnosť tu v parlamente vyslať jasný signál, veľmi významný signál všetkým členským štátom, že sme jednotní, že stojíme po boku všetkým občanom Európskej únie a očakávame, že členské štáty zintenzívnia svoje úsilie a tiež prispejú k udržateľnejšiemu využívaniu pesticídov v celej Európskej únii. Ďakujem. Ďakujeme pani eh, Ribeiro v mene Agri. Ešte... Vážený pán predseda, toto sú témy, ktoré si naozaj vyžadujú veľmi hlbokú a širokú diskusiu, nie demagogickú a to e, pre všetkých, v záujme všetkých, pre záujme polnohospodárov aj spotrebiteľov v Európe. Samozrejme, že musíme využívať pesticídy udržateľnejším spôsobom, ale zároveň treba povedať, že aj polnohospodári majú najväčší záujem mať čisté a udržateľné životné prostredie. Ich život, ich živobytie od tohto závisí a práve preto e, vítame dokument, nevítame dokument alebo odmietame dokument, ktorý pripisuje poľnohospodárstvu najväčšiu zodpovednosť za kontamináciu životného prostredia. My sme súčasťou tohoto procesu a treba si uvedomiť, že klimatické zmeny eh, prinášajú veľmi veľa nových organizmov, voči ktorým treba bojovať a musíme chrániť eh, našu rastlinnú výrobu. Nie je eh, riešením eliminovať pesticídy, skôr musíme hľadať počet aktívnych látok, ktoré majú nízke riziko. A takisto je to otázka používania týchto produktov v Európe. Máme systém polnohospodárstva a potravinárstva, ktoré je najbezpečnejší vo svete. A v tomto smere si treba uvedomiť, že e, veľká časť e, polnospodárských produktov, ktoré sa používajú pre ochranu rastlín, majú veľmi nízku mieru kontaminácie, minimálnu v porovnaní s historickými dátami. Takže v tomto smere je dôležité oceniť aj tento e, vývoj a najmä biologická výroba má výrazne pozitívne dopady na životné prostredie. Ďakujem pekne pánovi komisárovi. Teraz máte slovo za vašu prítomnosť. Nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne. Som naozaj veľmi rád, že e, sa môžem zúčastiť dnešného pléna a diskutovať aj o implementácii nariadenia o udržateľnom využití pesticídov a vítam vašu, vlast, vašu správu z vlastnej iniciatívy, ktorá bude vhodným príspevkom k našej prebiehajúcej práci o tejto veľmi dôležitej téme. Dovolte mi začať tým, že musím zdôrazniť, že zdieľame spoločné obavy a spoločné ciele aby sme chránili zdravie občanov, aby sme chránili životné prostredie a zároveň ehm, ochránili aj zvieratá v poľnohospodárskej výrobe. Tento cieľ zdieľame s našimi občanmi, ktorí majú stále väčší záujem ehm, o to, ako sa vyrábajú potraviny a ako zabezpečiť to, že výroba potravín je robená udržateľným spôsobom je to naozaj práve tá diskusia, ktorá prebieha dnes na verejnosti. Dovolte mi pripomenúť nám všetkým, že Európska únia má veľmi komplexný legislatívny balíček, ktorý chráni produkty rastlinnej ochrany. Pre umiestnenie produktu rastlinnej ochrany na, na trh aktívna látka musí byť najprv schválená na celoeurópskej úrovni cez EPSU a ďalšie inštitúcie. Následne daný produkt Konkrétny pesticíd musí byť povolený aj na úrovni členského štátu. Toto je veľmi prísny a dôsledný proces, ktorý jasne preukazuje, že produkty môžu byť využívané spôsobom, ktorý je bezpečný pre ľudí, životné prostredie aj, aj zvieratá. Ako konečnom dôsledku identifikuje vaša správa, európske občania žiadajú viac. A to je práve dôvod, prečo smernica bola vôbec vytvorená. Vyžaduje, aby členské štáty budovali akčné plány, ktoré jasne kvantitatívne demonstrujú ciele, ktoré majú vytýčené, aké majú ciele, aké majú limity, ako chcú znižovať rizika, aké dopady, to, ako to bude znižovať dopad na ľudské zdravie a životné prostredie. Komisia v tomto smere prehodnotila národné akčné plány. Každý z nich sumarizuje jednotlivé zistenia a tieto zistenia sa nachádzajú aj v správe, ktorú sme predložili Rade a parlamentu v roku 2017. A veľmi dobre viete, že táto správa e, ukončuje svoje zistenia tým, že hoci národné plány predstavujú výrazný krok smerom k udržateľnému používaniu pesticídov, boli tu zároveň aj veľké nedostatky e, v niekoľkých alebo v mnohých oblastiach. Indikuje to aj to, že členské štáty musia naďalej zlepšovať kvalitu svojich plánov a zároveň to jasne poukazuje na to, že potrebujeme vytýčovať špecifické a merateľné ciele, ako aj indikátory, ktoré musia byť súčasťou dlhodobej stratégie znižovať naše riziká a dopady pesticídov. V tomto smere správa poznamenáva aj to, že hoci integrovaná, integrované riadenie pesticídov a a boj proti, a, ehm, proti škodcom je dôležitou témou musíme účinne implementovať existujúcu európsku legislatívu a to je veľmi jasné, že v tomto smere musíme robiť viac. Dovolte mi uistiť vás, že nebu- ne- neukončím svoju snahu e, žiadať členské štáty, aby implementovali smernicu lepšie. Moje služby e, momentálne konajú na viacerých frontoch, aby zabezpečili plnú implementáciu. Po implementácii národných akčných plánov moje služby budú kontaktovať všetky členské štáty, aby identifikovali nedostatky, slabé miesta a aby zabezpečili to, že členské štáty budú reagovať na tieto nedostatky pri revízii svojich plánov. Komisia takisto vykonala audity v členských štátoch na to, aby verifikovala a overila to, že smernica je plne implementovaná. Toto slúži dvom účelom. V prvom rade tomu, aby e, sme presadili to, že chceme zdieľať dobré praxe medzi členskými štátmi a po druhé, a členské štáty musia splniť svoje požiadavky na základe smernice. Ak tak urobia, tak pomôžu komisii e, zvažovať ďalšie kroky, ktoré sa budú opierať práve o konkrétne zistenia. Som naozaj veľmi rád, že môžem podať správu, že minulý mesiac členské štáty hlasovali za Ehm, vykonávať, vykonávať smernicu komisie, ktorá umožňuje eh, harmonizáciu indikátorov rizik. to nám umožní lepšie monitorovať riziká spojené s produktami na ochranu rastlín. tento návrh je momentálne preskúmavaný radou a Európskym parlamentom, teda vami. Vyzývam vás, aby ste sa pozreli na tento návrh pozitívne a očakávam, že tieto harmonizované indikátory budú potom následne vypočítané a zverejnené do konca roka 2019. Zároveň chcem zdôrazniť, že nevidím tu dva indikátory, ktoré by vyplývali z tejto smernice ako koniec procesu. Skôr je to začiatok komplexnejšieho využívania indikátorov pre to, aby sme e, identifikovali tie rizika, ktoré vyplývajú z produktov na ochranu rastlín v rámci celej Európskej únie. Integrovaná ochrana rastlín pred škodcami je kľúčová. Ako ste sami poznamenali vo svojej správe, e, členské štáty ešte neintegrovali princípy ochrany pred škodcami do preskriptívneho a e, merateľného systému kritérií, ktoré nám umožňujú merať, merať to, či sme v súlade moje služby momentálne organizujú workshop v máji, ktorý nám umožní vytvoriť takú si príručku pre implementáciu týchto kritérií. Zároveň ste spomenuli aj to, že tu máme ciele, ktoré nás majú viesť k